tomu rozumiem, to bola poznámka týkajúca sa zápisnice a osobné vyhlásenie. Chápem, že to bol odkaz na vaše osobné vyhlásenie. Sú nejaké ďalšie pripomienky k zápisnici z 9. septembra? Sú týmto prijaté. Dámy a páni, mám ďalšie informácie pre vás. Kompetentné orgány Maďarska ma informovali, že pán Zoltán Bago nahradil pani Enike Dury od 12. septembra 2010. Takže vítajte, pán Bago. Vítajte v Európskom parlamente. Chcem vám pripomenúť, že na základe pravidla 3 odseku 3.2 Európskeho parlamentu pán Zoltán Bago, kým nebudú overené jeho všetky informácie a keď, ne, keď nepodpíše písomné vyhlásenie, že nemá žiadnu inú úlohu mimo Európskeho parlamentu, zaujme miesto v parlamente. To je bežná formula, ktorú tu používame. Ďalšia otázka podpis aktu na základe legislatívneho postupu. Chcem vás informovať, že spolu s predsedom rady ja v stredu podpíšem 5 aktov prijatých na základe bežného legislatívneho postupu v súlade s pravidlom 74 eh, parlamentných eh, procedúr